Ďakujeme vám za vaše odpovede a za živú diskusiu, ktorá tu prebiehala. Je skutočne dôležité poskytnúť európsku odpoveď tragédii v Japonsku a opäť vám ďakujem za prítomnosť. Ďakujem aj komisárom, ktorí prišli. Ďakujem vám. Podľa programu budeme e, sa venovať vyhláseniu Komisie o európskom rámci týkajúcom sa koordinácie národných stratégií integrácie Rómov. A hneď dávam slovo páni komisár Kredingovej. Nech sa páči. You, Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Dovolím si vám odprezentovať spolu s kolegom Láslom Anderom rozhodnutia, ku ktorým dospela komisia pri prezentácii nového rámca pre stratégie integrácie Rómov. Európsky rámec prichádza vo chvíli, kedy situácia Rómov sa dostáva do centra pozornosti v Európe. Únia umožnila členským štátom, aby si sami nastavili finančné nástroje a právne kroky, ktoré sa majú vysporiadať so, so situáciou Rómov. Máme tu aj právny základ o nediskriminácii, o voľnom pohybe osôb, aj o rozšírení. To je všetko súčasťou spomínaných stratégií. Napriek tomu je jasné, že na úrovni hospodárstva a na úrovni spoločenskej stále prebieha marginalizácia Rómov a to nie je ani priateľné, ani do budúcnosti to takto nemôže pokračovať v Európskej únii v 21. storočí. Európsky parlament si želá mať podporu z celého širokého politického spektra a to chcem počiarknúť. Je to naliehavá otázka podporiť integráciu Rómov prostredníctvom nedávno prijat uznesenia o stratégii v oblasti e, rómskej otázky a rada by som zablahoželala Lívy Jaroka za jej vynikajúcu prácu, ktorá odviedla v tejto veci, ale potrebujeme spoločné aktivity na národných úrovniach aj na celoeurópskej úrovni. Musíme spojiť svoje sily a úsilia, aby sme skončili, ukončili diskrimináciu voči Rómom, aby mali také isté práva ako akýkoľvek iní európsky občania, pretože sú európskymi občanmi. Keď to hovorím, myslím samozrejme na proces, ktorý má dve stránky a ktorý ide oboma smermi. Vyžaduje zmenu myslenia, zmenu myslenia majority aj členov rómskych komunít. Všetci sa zhodneme na tom, že potrebujeme efektívnu politiku, že potrebujeme túto politiku aj realizovať v praxi. A čo sa týka stratégie, potrebujeme spoločný prístup. Vieme, že zodpovednosť za integráciu Rómov leží na pleciach členských štátov Európskej únie a uznávame aj to, že situácia Rómov sa naozaj líši od jedného štátu k druhému a práve z týchto dôvodov sa komisia rozhodla, odprezentovať európsky rámec pre členské štáty, ktoré musia konať úmerne výzve, ktorá pred nimi stojí, ktorú treba prekonať. Rómska pracovná skupina, ktorá začala pracovať v septembri minulého roka a ukončila svoju prácu v decembri, e, tam sa jasne ukázalo, že často sa neurobilo veľa, dosť, 26,3 milióna euro, ktoré boli k dispozícii v štrukturálnych fondoch, sa vôbec nevyužili a mali sa využiť na rómske projekty. Iba 100 miliónov bolo určené na konkrétne rómske aktivity a účelovo viazané a len 17 všetkých prostriedkov na technickú asistenciu ktoré budú potrebné vo všetkých členských štátov, týchto 17% sa vôbec nevyužilo. Takže sú tu záležitosti, ktorým sa nevenuje adekvátna pozornosť a je ten správny čas, aby všetky politiky na regionálnej, národnej i celoeurópskej úrovni sa zamerali na rómskú otázku jasným a konkrétnym spôsobom. V našom rámci sa koncentrujeme na štyri hlavné záležitosti. Vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie a ubytovanie alebo bývanie. Chceme, aby EÚ a 27 členských štátov EÚ sa zaviazali preklenúť tieto priepasti a spojiť sa v práci na spoločných métach adresným spôsobom. Musíme mať finančné prostriedky, aby sme mohli splniť dané sľuby. Chceme, aby všetky členské štáty sa podielali na zabudovanie týchto med do existujúcich rómskych stratégií, ak už takéto stratégie vypracovali, alebo aby si vyvinuli rómske stratégie, ak tomu tak dosiaľ ne- nebolo. A majú na to časový rámec až do roku 2020, kedy sa bude validovať a kontrolovať, či tieto úsilia dosiahli svoj cieľ a na to, sa mienim, na to mienime nastaviť pravidelný monitorovací systém. Európska únia musí postaviť základ zásadného monitorovacieho mechanizmu, ktorý nám bude dávať informácie o tom, ako sa darí Romov, Romom v praxi a informácie o tom, či národné rómske stratégie sú zrealizované, či peniaze, ktoré mali byť venované na rómsku integráciu, sa dostali až ku konečným príjemcom a či môžeme pozorovať napredovanie pri rómskej integrácii a plnenie cieľov v oblasti rómskej integrácie. Poslanci Európskeho parlamentu a e, komisia budú dostávať správy o tom, ako sa darí Rómom v jednotlivých členských štátoch EÚ a tento rámec Európsky rámec je platformou, na základe ktorej môžeme spojiť sily, všetci aktéry, všetci, všetky zúčastnené strany. Uh, Európska populácia vo všeobecnosti a rómska populácia konkrétne by sa mali spojiť, aby sa prestalo s vyčlenovaním vyše 10 miliónov európskych občanov. To si nemôžeme do budúcnosti dovoliť. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz má slovo pán komisár Andor. Vážená pani predsedajúca, Stení poslanci, hospodárska situácia Rómov je naozaj prioritou. Minulý mesiac sme prijali správu Jaroka o rómskej inklúzii a dnes e, komisia prijala oznámenie o európskom rámci pre stratégie integrácie Rómov na národnej úrovne. Myslím si, že oba sú príspevkami závažnými k rozprave o Rómoch a závery budú skontrolované na budúcej rade o zamestnanosti 9. 19. mája, pretože táto eh, rada bude venovaná záležitostiam Rómov. Tieto dokumenty dokazujú odhodlanie EÚ vysporiadať sa so situáciou miliónov Rómov, ktoré, ktorí trpia hospodárskym a spoločenským vylúčením. Rád by som teraz sa venoval trom hlavným témam. Poprvé, Komisia vypracovala európsky rámec, ktorý, ktorý sa týka stratégie integrácie Rómov na národnej úrovni a je to primárna zodpovednosť členských štátov EÚ implementovať tieto stratégie. Takisto komisia je presvedčená, že Európska únia nesmie tolerovať žiadnu formu rasizmu, xenofóbie, diskriminácie alebo spoločenského vylúčenia Rómov. Únia má morálny aj politický záväzok podporovať členské štáty v ich úsiliach, politikách a nástrojoch, ktoré majú k dispozícii. Môj druhý bod je o tom, že treba vypracovať celoevropskú komplexnú stratégiu, istý model, ktorý by mal byť vyvážený. Stratégia Európy do roku 2020 pre e, trvalo udržateľný rast je veľmi správny politický kontext pre takýto viacvrstvový problém, ktorý sa týka Rómov. Musíme využiť ciele stratégie Európy do roku 2020 a jej projekty, ktoré sú vlajkovými loďmi a zapracovať do nich rómskú problematiku. Kľúčovou e, Kľúčovým posolstvom je, že nie je možné vylúčiť milióny občanov Európy z spoločenského života. Určite to nie je rozumné ani do budúcnosti udržateľné. Neexistuje ospravedlnenie vylúčovania Rómov, ktoré pokračuje v Európe. Konkrétne stratégia Európy do roku 2020, ktorá hlása vzdelávanie, znižovanie chudoby a všetky tieto mety sa, sú zhodné s integračnými politikami v oblasti Rómov. Komisia identifikovala štyri oblasti, ktoré majú strategický význam a ktoré by mohli prekonať rómske vylúčenie z majoritnej spoločnosti. Sú to nasledujúce témy, prístup k vzdelávaniu, zamestnanosť Rómov, ktorá je iná u majority a iná u Rómov a aby sme dosiahli ciele 2000, e, do roku 2020, tak sa to nedá bez týchto dvoch met. Treťou metou je kvalitné vzdelávanie pre romské deti, ktoré nesmú čeliť segregácii alebo diskriminácii. Myslím si, že minimálne všetky romské deti musia ukončiť základnú školu. A ďalšou vecou je prístup k zdravotníctvu, pretože zdravie Rómov je veľmi odlišné od zdravia neromskej popularity populácie. Myslím si, že by mali sa tešiť tým istým podmienkam ako zvyšok obyvateľstva a napokon prístup k bývaniu a základným službám. Situácia Rómov je skutočne horšia než situácia ostatných Európanov, pretože nemajú taký prístup k vode, elektrine a ostatným vymoženostiam. Nedostatok integrovaného prístupu má negatívny dopad na celkovú integráciu Rómov do spoločnosti a ponecháva ich bezradných a v chudobe. Po tretie, Únia musí vložiť svoje peniaze tam, kde vzniká potreba mať tieto peniaze. Návrh um, viacročného finančného rámca po ktorom budú nasledovať konkrétne kroky. Napríklad v oblasti štrukturálnych fondov je vysoko žiaduci. Podľa mňa štrukturálne fondy by sa mali istým spôsobom oživiť v rámci stratégie Európy do roku 2020. To, to sa týka tej oblasti, za ktorú som ja zodpovedný, zamestnanosť a sociálna inklúzia a takisto to súvisí s eko, ekonomickou a sociálnou integráciou Rómov. Aby boli naše finančné nástroje efektívnejšie, to je pre mňa kľúčový cieľ. Dovolte mi Eh, si teraz vypočuť vaše názory a odpovedať na vaše otázky. Ďakujem za priestor. Ďakujem pánovi komisárovi Andorovi. A teraz za Európsku radu má slovo pani ministerka Džeri, Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, eh, vážení poslanci. Eh, Starom na úvod som vás pozdravila v maďarčine, teraz budem pokračovať v slovenčine. E, maďarské predsedníctvo, e, pardon, v angličtine, maďarské predsedníctvo e, predstavilo tento rámec pre rómskú stratégiu Um, ktorú navrhla komisia a taktiež spolupráci komisiou e, e, chcem sa poďakovať e, za spoluprácu pani komisár Kredingovej, komisárovi Andorovi a všetkým tým, ktorí spolupracovali na tomto skutočne významnom produkte. Tento strategický dokument nám umožnil urobiť obrovský krok vpred a približil nás k naplneniu jednej z priorít maďarského predsedníctva. Som presvedčená, že sa ukáže a ako dôležitý príspevok k zlepšeniu hospodárskej a sociálnej situácie Romov v Európe spoločne s nedávnym uznesením Európskeho parlamentu o stratégii e, pre začlenenie Rómov na základe správy pani Livie Jaroka. E, Mimoriadna chudob, diskriminácia, marginalizácia naďalej sú problémami e, veľkého množstva Rómov v Európe. Teda je skutočne najvyšší čas zlepšiť túto situáciu. Nemôžeme si e, dovoliť tvrdiť, že je to ich problém a nie náš problém. Okrem toho, e, ľudí nikdy nesmie vnímať ako problém. Ľudia sú skôr príležitosťou e, na základe súčasnej hospodárskej a demografickej situácie v Európe podpora hospodárskeho a sociálneho štatútu Rómov môže vytvoriť nové ľudské zdroje a tak prispieť aj k hospodárskému rastu z dlhodobého hľadiska. Maďarské predsedníctvo e, sa vždy domnievalo, že e, okrem nevinutého boja proti diskriminácii je potrebný nový politický prístup e, s troma základnými prvkami je zamestnanosť, vzdelávanie a bývanie. Táto integrovaná politika v týchto troch oblastiach, ktorou bude sprevádzať príslušná miera monitorovania, tak ako navrhla komisia, ak členské štáty ju budú dodržiavať, tak sa skutočne môže a prijaviť aj v praxi. E, členské štáty musia plniť ciele stratégie EU 2020. Opatrenia zamerané na začlenenie Rómov do spoločnosti sa môžu objaviť vo viacerých politických oblastiach. Teraz sa zdá, že opatrenia, ktoré vychádzajú z úsilia na európskej úrovni, môžu vytvoriť synergiu a pridanú hodnotu. Aké budú ďalšie kroky? Maďarské predsedníctvo má v pláne eh, predstaviť a rokovať o oznámení E, počas e, najbližšej rómskej platformy e, v apríli v Budapešti. Ja vás srdečne všetkých pozývam na toto podujatie. Rada sa tomu bude venovať horizontálnym spôsobom. Najskôr v apríli Rada pre spravodlivosť a vnútro bude rokovať o týchto veciach 12. apríla. Potom Rada EPSCO 19. mája sa bude venovať tejto téme a taktiež schváli závery Rady. Taktiež Rada pre vzdelávanie sa bude venovať tomuto dokumentu 20. mája a potom maďarské predsedníctvo predniesie svoju správu ešte predtým, ako o tom bude rokovať Rada pre všeobecné záležitosti 23. mája. A posledným um, ohnívkom tejto reťaze bude podpora e, júnovej Európskej rady. Samozrejme, e, je to nový začiatok e, na ceste k koordinovaným opatreniam na európskej úrovni, tak aby sme pomohli tejto naozaj európskej menšine. Ďakujem. Grazie, ora. Ďakujem pekne. A teraz začneme s rozpravou. Najprv rečníci v mene politických skupín. Začneme s pánom Tökešom za EPP. Má tri minúty, nech sa páči. Tisztelt. Vážení poslanci, Vážená predsedajúca, vážen, vážená pani komisárka a vážení poslanci, eh, chcem sa poďakovať za to, že sme urobili obrovský krok v naplňaní rómskej stratégie. 8. apríla v piatok eh, začneme, medzi, si budeme pripomínať Medzinárodný eh, deň Rómov a práve v tento deň opäť zasadne rómska platforma už po piatýkrát a e, bude sa to konať v Maďarsku. To sú dôležité mílniky. Je to akčný plán, e, ktorý sa koordinuje na európskej úrovni a e, zohľadňujú sa aj národné aspekty v tomto úsilí. Skupina EPP už celé roky volá po takomto akčnom pláne, aby sa začlenili Rómovia do väčšinového obyvateľstva 24. júna e, na e, samite štátov a šéfov štátov a vlád. Dúfame, že e, skutočne budeme svedkami spustenia plnohodnotnej rómskej stratégie z hľadiska ľudských práv. Je to jeden z najzávažnejších problémov, ktorému Európa čelí. A taktiež je zodpovednosťou najmä členských štátov, aby sledovala, či sa dodržiavajú základné práva občanov tak, aby mali zabezpečenú existenciu. Európska únia môže poskytnúť rámec, ale členské štáty musia potom plniť eh, tento rámec. Teda eh, Európska únia ponúka iba rámec. Stratégia EÚ pre Rómov je eh, technickou, profesionálnou, minimálnou normou. Ja som však presvedčený, že táto téma eh, skutočne presahuje politickú príslušnosť eh, a to z dlhodobého hľadiska predovšetkým, pretože je to plán, ktorý môže priniesť skutočne hmanateľné výsledky aj z hľadiska boja proti chudobe a vyčlenovaniu zo spoločnosti. Rád by som sa vyjadril k niektorým dôležitým bodom tejto stratégie. Je dôležité, aby cieľová skupina tejto stratégie ehm, zohľadňovala aj etnické, hospodárske ukazovatele je dôležité eh, zabezpečiť dodržiavanie ľudských a základných práv, ako aj dodržiavanie princípov rovnosti príležitosti. Okrem toho je dôležité zohľadniť eh, aj mm, zamedzenie územného vyčlenovaniu a taktiež vnímať aj rómske a nerómske obyvateľstvo a ich vzťah. Na to, aby bol tento program úspešný, musia k nemu prispieť všetci, e, všetci aktéry, mimovládne organizácie, rómske spoločenstva, členské štáty, e, všetky e, zúčastnené strany je potrebné, aby spolupracovali čo najúžšie. Táto téma sa nesmie zneužiť na to, aby sa zdôrazňovali politické rozdiely, aby sa vytvárala atmosféra strachu. Je taktiež nepriateľné, aby sa stigmatizovali niektoré skupiny, aby sa hovorilo o nejakých skupinových zločinoch. E, to je nepriateľné. Taktiež e, hľadanie nejakých e, kolektívnych obetí alebo obetných baránkov je tiež nepriateľné. Je potrebné riešiť tento problém. Celkovo je to jedna z priorit nášho predsedníctva a dúfam, že summit v júni podporí túto stratégiu a ešte raz chcem požiadať kolegov, aby podporili tento program. Ďakujem. Teraz pani Flašíková. Mene skupiny socialistov a demokratov na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár. V prvom rade by som vám chcela zablahoželať e, k prezentovanému rámcu som rada že po opakovaných a mnohonásobných výzvach zo strany parlamentu komisia dnes konečne predstavuje túto európsku rámcovú stratégiu. myslím si že je aj najvyšší čas pretože situácia začína byť čoraz vážnejšia mnohí rómovia v únii čelia nielen nedôstojným životným podmienkam ale aj rastúcemu teroru. sobotňajší fakľový pochod proti rómom v maďarsku je toho najnovším dôkazom a chcela by som týmto vyzvať maďarskú vládu k vyvodeniu dôsledkov. čo sa týka predstaveného rámca dovoľte mi začať kriticky. situácia je urgentná ale aj tak nemôžeme akceptovať rozhodnutie komisie pripraviť rámec bez verejných konzultácií so zúčastnenými stranami je zvláštne že na jednej strane v samotnom rámci zdôrazňujete dôležitosť spolupráce s občianskou spoločnosťou ale pri samotnej príprave tohto kľúčového dokumentu ste obišli ako rómov tak mimovládne organizácie medzinárodné organizácie a podobne. takýto uzavretý postup rámcu na jeho legitimite nepridá skôr naopak. samotný obsah prezentovaného rámca považujem však vcelku za úspešný. komisia správne definovala kompetencie pri riešení tohto celoeurópskeho problému kľúčové kompetencie ostávajú však naďalej na úrovni členských štátov. považujem však za mimoriadne dôležité že európska únia preberá úlohu koordinátora národných stratégií a dohľadu nad nimi s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšiu a ozajstnú integráciu rómov. v tejto súvislosti je absolútne kľúčové spomenúť aj dôležitosť monitorovania súladu národných stratégií s predkladaným rámcom a dôležitosť monitorovania efektívnosti ich implementácie

Ďakujem. Je tu otázka. Eh, zvyhol niekto bielú kartičku. Niekto má na vás otázku od pána Obermajera. Súhlasíte? Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Flašíková, že vám môžem položiť otázku. Eh, veľmi správne ste sa e, vysporiadali s touto správou a hovoríte tiež, e, správa hovorí o tom, že členské štáty musia platiť pokuty, ak sa nebudú držať e, ustanovenia, ktoré sú uvedené v správe, ak sa teda nebude držiavať táto stratégia. Ako vnímate to, že aj v takomto prípade sa bude trestať štát, ak dôjde k tomu, že sa nedodržiava školská dochádzka. V každom členskom štáte je povinná školská dochádzka a ak E, rómske deti nebudú e, chodiť do školy, tak e, kvázi táto členská krajina bude musieť platiť pokutu. Nemyslíte si, že by mali byť rodičia volaní k zodpovednosti za to, aby deti chodili do školy? Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi. V tomto smere by som chcela povedať jednu vec

Ďakujem. A teraz v mene ALDE pán Ilčev na dve minúty. Ďakujem pekne. Ja by som rád poďakoval pani Jaróke a zástupcom Rady a komisie a taktiež maďarského predsedníctva za to, že sa tak snažia riešiť tento problém keď hovoríme o integrácii Rómov, nesmieme zabúdať na to, že hovoríme o e, najpálčivejšom probléme v Európskej únii. Nepodarí sa nám vyriešiť tento problém iba formou financovania a legislatívy proti diskriminácii alebo nejakými osvetovými kampaniami. Mm, vyriešime tento problém iba tak, že skombinujeme e, všetky tieto prístupy a rôzne ďalšie e, postupy a taktiež, že budeme e, koordinovať aj náš postup dnes o mnoho viac ako v minulosti. Musíme riešiť problém viac ako 12 miliónov Rómov v Európe. Musíme si uvedomiť, že to nie sú len Rómovia z Bulharska, Rumunska, Slovenska. Sú to občania Európskej únie a majú rovnaké práva aj povinnosti ako ostatní, ale zároveň majú obmedzené príležitosti. Situácia je veľmi komplikovaná a Teraz vychádzame zo zastaralých e, prístupov. Stratégia EÚ e pre integráciu Rómov bude úspešná iba ak naozaj prebehu integrované opatrenia a ak politiky členských štátov bude, budú koordinované. Improvizácia a jednostranné e, kroky nebudú produktívne. A okrem toho je potrebné podotknúť, že v niektorých členských štátoch vnímanie a povedomie o Rómoch nie je dostatočné a často je mnoho predsudkov. Preto rómska otázka v Európe e, sa musí skúmať profesionálne. Inak e, totiž e, si budeme iba prehadzovať túto časovanú bombu a nevyriešime tento problém a budú nadalej vznikať tieto getá po celej Európe. Ehm, jadrom našej stratégie musí byť obrovské úsilie vzdelávať Rómov. Musíme zabezpečiť čo najväčšiu inklúziu a žlčenie rómskych detí do spoločnosti, aby sme zvyšovali kvalifikácie mladých Rómov, podporovali ich schopnosti čítať a písať a taktiež musíme zabraniť tomu, aby žili v osadách. Ďakujem. Eh, per... Ďakujem. Teraz za zelených pani Flotr na 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to dobrá správa, že dnes máme v rukách európsky rámec, ktorý bude povinný pre každý členský štát, aby oznámil, aká je ich stratégia pre začlenenie Rómov do konca roka tieto stratégie budú vyhodnocované Európskou komisiou a teda znovu budeme asi o rok viesť diskusiu, takže dnes začíname akúsi cestovnú mapu, ktorá nám umožní nám, poslancom, inštitúciám aj občianskej spoločnosti, aby sme e, boli, mohli byť neustále veľmi pozorní a venovať pozornosť takým významným oblastiam, ako ste menovali som toho názoru, že oznámenie Európskej komisie berie do úvahy niektoré poznámky, ktoré sme dali do našej správy, napríklad aplikácia základných práv vo vyhodnotení takýchto stratégií. Táto agentúra, ktorá vznikla ešte nemala možnosť preukázať svoje schopnosti, myslím tiež na rozvoj spolupráce s, Euró- s Radou Európy pri vytváraní ombudsmanov a formovaní ombudsmanov medzi Rómami. To je veľmi dôležitá stratégia, aby sme mali úspešné projekty na všetkých úrovniach, rovnako ako pozornosť Rómom z tretich krajín a tiež tá dimenzia rozšírenia ja si myslím, že konečne zadefinovanie rovnakých spoločných kritérií, aby sme mali lepšie hodnotenia, to je v poriadku, ale v každom prípade by som v tomto oznámení hľadala ešte aj niečo iné. Nespomína sa tam dostatočne silno potrebná účasť Rómov na všetkých úrovniach, teda pri vypracovaní projektov, pri ich realizácii, ale aj pri ich vyhodnocovaní Hovorí sa tam o informovaní, o konzultovaní, ale o priamom implikovaní rómskeho obyvateľstva. To je rozhodujúce, pretože máme aj dobré skúsenosti v Európe a tento bod je podľa mňa slabý a nedostatočne rozvinutý v oznámení. Druhý slabý bod oznámenia hovorí síce o nediskriminácii, ale len v horizontálnom ponímaní vo všetkých štyroch sektoroch a bolo by oveľa dôležitejšie, keby bol aj špecifický odsek e, venovaný boju proti diskriminácii, proti násiliu, e, za to, aby Rómovia mali prístup k spravedlivosti. Tento um, aspekt e, nediskriminácie a spravodlivosti nie je špecificky zachytený. A ja si myslím, že to je slabý bod tohto textu Európskej komisie. Tiež si myslím, že keď hovoríme o ombudsmanoch, o programoch Rady Európy, to je dobre, že sa to spomína v oznámení, ale vy ste tiež mohli spomenúť usmernenia, ktoré e, Rada Európy už sformulovala, aby sme nemali nejaké dve rozdielne stratégie alebo dve referencie, keď sa budú vyhodnocovať národné stratégie. To by bol určite plus, keby to tam bolo. Práca komisie ešte neskončila, task force musí ešte pokračovať, aby členské štáty denodenne cítili ten tlak zo strany komisie, z občianskej spoločnosti, aj z lokálnych inštitúcií, aby skutočne zrealizovali tieto usmernenia. Ďakujem za pozornosť. Grazie, Ďakujem. V mene ECR pán Kirkop na jednu minútu. Uh, Vážená predsedajúca komisári, mali by sme lepšie integrovať Rómov v členských štátoch. Toto by mala byť príležitosť preto, aby sme im poskytli príležitosti a práva rovnaké ako majú ostatní občania EÚ. Tieto programy by mali dosiahnuť základné univerzálne práva všetkých Rómov. Myslím si, že tu máme naozaj preťaženú a komplikovanú agendu. Mali by sme to trošku prejasniť, pretože kompetencie členských štátov v oblasti vzdelávania, bývania a zdravotníctva by mali byť e, prejasnené. Myslím si, že nie je dobré, keď členské štáty si sami určujú svoje politiky v tejto oblasti. Myslím si však, že táto nová stratégia môže byť začiatkom novej éry pri vysporiadovaní sa s týmito záležitostiami, ale mali by sme si predovšetkým vypočuť Rómov, aké sú ich názory. Doterajšie programy všetky boli prekomplikované a nedosiahli svoj cieľ. Nič zásadné sa nedosiahlo praxi a myslím si, že komisia by sa mala skutočne sústrediť na zjednodušenie procedurálnych postupov pri prístupe k fondom, pri žiadosti o prostriedky z fondov. Ak EÚ vynaklada peniaze v tejto oblasti, tak naozaj ich musí vynakladať lepším spôsobom. Grazie, Ďakujem. V mene GUE Ernst na dve minúty. Vielen Dank. Ďakujeme, dámy a páni. Na jednej strane je dobré, že existuje táto rámcová stratégia pre Rómov, ale na druhej strane eh, je potrebné naliať eh, do vína trochu vody. Eh, to, čo predložila komisia, čo prichádza po dlhoročnej diskusii s zastupcami Rómov, a volá potom už Európsky parlament. Zastupcovia Rómov, či už mali alebo nemali stratégiu, neustále voja, volajú po zacielenosti opatrení, chcú konkrétne kroky a vôbec nie sú e, ani len presné sankcie pri nedodržovaní tejto stratégie. Sú síce prístupy, ktoré sa definujú, ale nie sú tam žiadne postihy. A to znamená, že záväznosť e, e, toho sa dá veľmi spochybniť. Vo všetkých zásadných oblastiach tak ako sme sa dohodli. Um, to je síce v súlade s našou dohodou, ale predsa len tu chýba štruktúrna um, zakotvená účasť a zodpovednosť rómskych spoločenstiev eh, pri zodpovedné ktoré, rozhodnutia, ktoré sa ich týkajú. Ďalej, čo sa týka aplikácie cieľov, tu chýba celková perspektíva a naozaj ma hnevá a je to škandalózne podľa mňa, že výslovne eh, sa tam nič nespomína eh, voči neznášanlivosti, ktorej e, terčom sú často Rómovia. Hovoríte o tom, že sa nevyužívajú možnosti na podporu Rómov, ale chcem sa vás otvorene opýtať. Nemyslíte si, že je príčinou aj táto nevraživosť voči Rómom na európskej úrovni, ktorá tu existuje? Musím e, povedať, že naša skupina kritizuje toto oznámenie, je nedostatočné z nášho pohľadu a budeme prekladať aj e, návrhy na zmenu. Ďakujeme. Teraz v mene skupiny EFD, eh, e pán Borgecio. Ďakujem. Ja som euroskeptikom, ale aj tak by som sa mohol pozitívne povedať na stratégiu 2020, keby sa prijali opatrenia na ukončenie diskriminácie vždy e, za takých podmienok, že by Európska komisia kontrolovala to, čo robia členské štáty. Ale keď komisár robí takéto vyhlásenia a nevysvetlí, ako je možné, že kočovný ľud, kočovníci sa môžu usídliť v Taliansku alebo v iných krajinách, ale v Luxembursku je to zakázané, tak ak sa nemôžu usídliť v Luxemburgu, tak ako ja môžem akceptovať, aby mi pani komisárka Redingová hovorila niečo takéto. Uh, napríklad v tlači uh, prebehla správa o ocovi, ktorého ani tak nemôžeme nazvať, pretože v Taliansku predal svoju dceru a obchodníkom e, s ľudským mesom, ktorí ju potom dajú do pre- prostitúcie. E, normálni rodičia svoje deti predsa posielajú do školy. A došlo k tomu e, napriek tlaku asociácia a tak ďalej, tak musíme hovoriť o týchto problémoch. Nemôžeme predsa len zatvárať oči a odvrácať pohľad. Ďakujem. Tento bod rozpravy je uzavretý. Podľa programu budeme sa venovať správe pána Fernanda